<clears throat> Vážené kolegovia, budeme pokračovať v našom programe. Máme tri e, správy, o ktorých budeme hlasovať. Pripravte si e, volebné hlasovacie kartičky. To sú rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy. E, Spravodajcom je pán Andrew Duff. Diskutovali sme to dnes do poludnia. Máme hlasovanie. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, zamietnutý. Číslo 2, kto je za, zamietnutý. Za, 3, e, schválený. Číslo 4, schválený. Číslo 5, schválený. Číslo 6, schválený. Číslo 7, zamietnutý. Číslo 8, schválený. Číslo 9, Schválený. Číslo 10. Takže číslo 9 ešte raz. Skontrolujeme elektronicky. Hlasujte prosím. Číslo 9. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Či je číslo 9? Desiatka, kto je za? Schválené. Ústny pozmeňací návrh v odseku 12. Kto je za? Schválené. 12. Týmto sa sťahuje a ide až na 13. Za? Ďakujem. Schválené. Elektronické hlasovanie o celom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie a výsledok je. 37 voči 33 schválené, 4 hlasy naviac. Ďakujem a ideme na návrh stanoviska ohľadom finančných aspektov reformnej zmluvy. Spravodajcom je Ištvan Sent Ivany. Budeme hlasovať o troch pozmeňujúcich návrhoch. Číslo 1 za. Zamietnutý. Číslo 2, kto je za? Zamietnutý. Číslo 3, kto je za? zamietnutý. Elektronicky hlasujeme o celom návrhu stanoviska e, po zmenách a úpravách. Prosím, zahlasujte. Výsledok hlasovania je 38 oči 32. Bolo to schválené, blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme na oveľa komplexnejšie hlasovanie, ktoré sa týka návrhu správy týkajúce sa e, stavu transatlantických vzťahov po voľbách v USA. Spravodajcom je Francisco José Milan Mon. I mix with Portuguese a little bit, so fine. No? Then in Portuguese it's José. José Durao Rosa. Okay. We are voting now. Amendment number 42 in favor. Číslo 41, kto je za, schválený. Kompromis číslo 1, za, schválený. Číslo, kompromis číslo 2, kto je za, schválený. 8 in favor. Číslo 48, kto je za, zamietnutý. 49, kto je za, zamietnutý. Číslo 53, kto je za? Zamietnutý. 54, kto je za? Kto je za? Zamietnutý. 55, kto je za? Zamietnutý. 56, 57, kto je za? Zamietnutý. 58, kto je za? zamietnutý 59, zamietnutý tiež 60, kto je za, zamietnutý 61 za, schválený 62 za, zamietnutý 63 za, zamietnutý 64 za, zamietnutý 65 za, zamietnutý 66 sa vypúšťa, 67 kto je za, schválený 68. Nie. Kompromis číslo 3. Kto je za? Schválené. Áno, kompromis číslo 3 obsahoval uh, ústny pozmeňcový návrh. Teraz 73 je rozdelený do dvoch časť. Prvá časť to je za. Schválené. Druhá časť to je za. Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 4. Tam je ústny pozmeňujúci návrh, kto je za? Schválené. Kompromisný návrh číslo 5, kto je za? Schválené. Číslo 51, rozdelené do dvoch častí. Kto je za prvú časť? Zamietnutý. Druhá časť za? Schválené. Číslo 82, rozdelené do dvoch častiach a hlasujeme len o druhej časti. Kto je za? Schválené. 83, kto je za? Zamietnuté 84 za. Zamietnuté 85 za. Zamietnuté 86, kto je za? Schválené 87, kto je za? Schválené 88 za. Schválené 89 za. Zamietnuté 90, kto je za? Schválené 91, zamietnuté 92, kto je za? Zamietnuté 93, za, zamietnuté 94, kto je za, zamietnuté 95, kto je za, schválené 96, kto je za, zamietnuté 97, kto je za, schválené 98, rozdelené do dvoch častí, prvá časť, kto je za, zamietnuté, druhá časť za, schválené číslo 99, kto je za, zamietnuté číslo 100, kto je za, kto je proti? Skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Číslo 100. Zahlasujte. Končíme hlasovanie. 21 voči 23, takže je to zamietnuté dvomi hlasmi. Kompromis išlo 6 za. Schválené. 110, kto je za? Schválené. 111, kto je za? zametnuté. 112 rozdelujeme do dvoch častí. Kto je za prvú časť? Schválené. Druhá časť za? Zamietnuté. 113 trošku váhame, či je to 113 alebo 114. Takže oprava, hlasujeme teraz o 114. Kto je za? zamietnuté. 115 s ústnym pozmeňovacím, kto je za, schválené. 116, kto je za, schválené. 117, kto je za, zamietnuté. 118, kto je za, to preskakujeme. 119, hlasujte, kto je za, zamietnuté. 120, kto je za, zamietnuté. 121, kto je za, Schválené 122, kto je za? Zamietnuté 123, kto je za? Zamietnuté 124, kto je za? Schválené. Kompromisný návrh číslo 7, kto je za? Schválené. Kompromisný návrh číslo 8, kto je za? Schválené. 134, kto je za? Zamietnuté. 134, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronickým hlasovaním 135. Sa hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie, aké sú výsledky. 24 voči 19, týmto to bolo schválené. Ideme 136, kto je za. Schválené 137, kto je za. Zamietnuté. 138, kto je za. Zamietnuté. 139, kto je za. Zamietnuté 140, kto je za? Zamietnuté 141, kto je za? Zamietnuté 142, kto je za? Zamietnuté 143, kto je za? Schválené 144, kto je za? Zamietnuté 145, kto je za? Zamietnuté 146, kto je za? Zamietnuté 147 za? Zamietnuté 148 to preskakujeme. 149, kto je za? Zamietnuté. 150, kto je za? Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 9, kto je za? Schválené. 156, kto je za? Zamietnuté. 157, kto je za? Zamietnuté. 158, kto je za? Zamietnuté. 159, kto je za? Zamietnuté. 160, kto je za? Schválené. 161, schválené. 162, kto je za? Schválené. 163, kto je za? Schválené. 164, kto je za? Zamietnuté. 165, kto je za? Schválené. Ústny pozmeniaci návrh v odseku 35, kto je za? Schválené. 166, kto je za, schválené. 167, kto je za, schválené. 168, kto je za, schválené. 169, kto je za, schválené. Úvodné ustanovenie A, pozmenie sa na číslo 4, kto je za, zamietnuté. Číslo 5, kto je za, zamietnuté. Číslo 6, kto je za, zamietnuté. 7, zamietnuté. 8, kto je za, zamietnuté 9, kto je za, zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 10, to je za, schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 10 za, zamietnutý 11 za. 11, kto je za? Zamietnuté. Číslo 12, to je za. Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 11, to je za. Schválené. Číslo 13, to je za. Zamietnuté. Číslo 14. Ospravedlňujem sa. Opravujem. Prechádzame až na 20. Kto je za? Zamietnuté. 21. Kto je za? Schválené. Ešte 21 si skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. Výsledok je 23 ku 23. Týmto ho zamietame. Prejdeme na veci na číslo 22, kto je za, zamietnuté. 23, kto je za, zamietnuté. 24, kto je za, zamietnuté. 25, kto je za, zamietnuté. 26 a 27, kto je za, zamietnuté. 28, kto je za, schválené. 29, kto je za, Schválené. 30, kto je za? Zamietnuté. 31, kto je za? Schválené. 32, kto je za? Schválené. 33 za. Zamietnuté. 34 za. Zamietnuté. 35 za. Zamietnuté. 36. Zamietnuté. 37, kto je za? Zamietnuté. 38 za. Zamietnuté. 39, kto je za? Schválené. 40, kto je za? schválené. 41, kto je za, zamietnuté. 1, zamietnuté. 2, kto je za, zamietnuté. Teraz hlasujeme o stanovisku INTA. Budeme hlasovať AMBLOK 1, 2, 3, kto je za, zamietnuté. Teraz INTA 4, kto je za, schválené. INTA 5, schválené. INTA 6, rozdelené do dvoch častí, kto je za prvú časť, Schválené. Druhá časť zamietnutá. Inta 7, kto je za? Zamietnuté. Inta 8, kto je za? Schválené. Inta 9, kto je za? Schválené. Inta 10 a 11, to je za? Zamietnuté. Inta 12, to je za? Schválené. Inta 13, to je za? Zamietnuté. Inta 14, kto je za? Tam je ústny pozmeňovací návrh. Schválené. Ďalej hlasujeme o stanovisku Ekon, výboru Ekon. Ekon 1, 2, 3, kto je za? Zamietnuté. Ekon 4, kto je za? Schválené. Ekon 5, kto je za? Schválené. Ekon 6, kto je za? Schválené. Ekon 7, e, kto je za? Schválené. Ekon 8, kto je za? Schválené. Ekon 9, kto je za? Zamietnuté. Ekon 10, kto je za? Schválené. Ekon 11, za? Schválené. Ekon 12, 13, 14, to je za. Zamietnuté. No a napokon záverečné elektronické hlasovanie o návrhu správy. Končíme hlasovanie. Aké sú výsledky? 43 ku 1 a jeden, jeden sa zdržal hlasovania. Týmto blahoželáme spravodajcovi pánovi Monovi. Takže skutočne rúžová budúcnosť očakáva transatlantické vzťahy. Teraz prejdeme na ďalšie hlasovanie týkajúce sa návrhu správy o konsolidácii. Tí z vás, ktorí musia odísť, Prosím, opustite miestnosť v tichosti. Pustíme sa do ďalšieho bodu, to je bod 13 a to je konsolidácia stability a prosperity na Západnom Balkáne. Spravodajkňou je Anna Ibrisagič a týmto jej odozdávam slovo. No, what Wie ist Freedom Eckcake and Prosperity? Prosperity Thank you.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 ste ostali s nami. Tí, ktorí ste ostali, musíme pokračovať s programom. Chcem požiadať španielských nadšených kolegov, aby možno dávali trochu viac pozor. A dáme hneď slovo spravodajky. Nech sa páči, máte slovo pani Ibrisevič. Čanci, ďakujem bardzo. Predseda, veľmi pekne ďakujem za slovo har valt att i den här rapporten eh, vara ganska övergripande. V tejto správe som eh, sa venovala niekoľkým oblastiam. A k tejto téme je eh, niekoľko ďalších správ vypracovaných. Eh, ja som teda poňala túto tému dosť horizontálne. Uh, aby e, sme neodvádzali dvojitú prácu. Teda sústredovala som sa predovšetkým na tie témy, ktoré sú aktuálne pre väčšinu krajín na Západnom Balkáne. Okrem toho som sa snažila sústrediť na to, čo je potrebné vykonať v tomto regióne, aby sa e, viac priblížil Európskej únii. Prvá rozprava je dnes o tejto správe Pardon, prvá rozprava prebehla v Štrasburgu. Dostala som tam veľmi podnetné reakcie od kolegov a chcem hneď poďakovať za túto kvalitnú diskusiu v Štrasburgu. Dostala som niekoľko veľmi dobrých návrhov a Tiež som žiadala kolegov, aby predkladali pozmeňovacie návrhy. Väčšinu z týchto pozmeňovacích návrhov môžem podporiť a myslím, že napokon dosiahneme veľmi kvalitný kompromis. Pôvodne bol zámer taký, aby sa stanovili jednodňové lehoty na pozmeňovacie návrhy. To bolo podľa mňa príliš krátke a dosiahli sme už zmenu, teda teraz máme jeden týždeň čas. Ak chcete ešte predkladať pozmeňovacie návrhy, máte ešte čas. Možno sekretariát nás ešte poinformuje, e, kedy presne táto lehota vyprší. Celkom iste v súvislosti s touto správou ešte bude niekoľko rozpráv. Pri poslednej rozprave sa to ukázalo, že kolegovia majú záujem o túto tému. Ide tu teraz o e, tie odseky, kde sa spomína Lisabonská zmluva. Niektoré krajiny sú veľmi skeptické e, voči rozširovaniu ja by som e, rada ponechala túto tému otvorenú na diskusiu a bolo by dobre, keby sme o tom mohli diskutovať. V tejto správe sa nekonštatuje nič nové, nie je tam nič, čo Európska komisia by už netvrdila predtým a Oli Ren e, sformuloval e, všetko, čo už bolo doteraz známe, ale nebolo to takto spoločne sformulované na papieri že to byť dosť citlivá otázka, to, toho som si vedomá, preto je potrebné hľadať kompromis. Bolo by dobré, keby sme vo výbore e, dokázali konštruktívne diskusovať o tejto správe. Okrem toho by som chcela ešte vypichnúť niekoľko odsekov, 18 19 neustále hovoríme o tom, aké dôležité je, aby prebiehala spolupráca s Medzinárodným súdnym tribunálom, tak aby neostali nepotrestaní vojnoví zločinci. Ide tu o zákaz, ktorý platí vo všetkých legislatúrach v tomto regióne a síce, že je potrebné vydať týchto odsudencov alebo postaviť ich pred súd v inej krajine. Tento zákaz znamená veľké problémy, pretože podozriví vojnoví zločinci, mm, ktorí sa majú postaviť pred Medzinárodný súdny tribunál, a s týmto súvisia aj isté problémy. Podľa mňa nie je priateľné, aby tieto zákazy naďalej boli obsiahnuté v legislatúrach týchto krajín. A to spomínam aj po svojej správe. Je teda dostatočný dôvod na to, aby e, my aj ostatné európske inštitúcie e, odsúdili tento zákaz, musíme jasne skonštatovať, že tieto krajiny na Západnom Balkáne nesmú uplatňovať zákony, ktoré spochybňujú činnosť e, a stiažujú činnosť Medzinárodného tribunálu. Rokovala som aj s komisiou, aj s niektorými zástupcami rady a pred rozšírením sa nestanovila takáto podmienka, ale je potrebné povedať, že ešte nikdy nedošlo k rozšíreniu o krajiny, v ktorých prebehla takáto vojna. Teda takéto požiadavky v minulosti neplatili, ale teraz je dostatočný dôvod na to, aby sa zaviedla takáto požiadavka. A ak môžeme niečo kritizovať v týchto krajinách, je to práve táto otázka zákazu v legislatíve. Nemôžeme pristúpiť eh, k rozšíreniu Európskej únie, ak nebudú postavení pred súd všetky, všetci vojnoví zločinci. Toľko teda z mojej strany a teraz eh, sa teším na bohatú diskusiu a na pozmeňovacie návrhy kolegov. Ďakujem. Thank you. Mr. Privet. Ďakujem pekne, pán Privitiš. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord féliciter notre collègue. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať pani Ibrisagič za jej správu o stabilite na Západnom Balkáne. Keď sa pozriete na podstatu toho, čo nám práve prezentovala, je z toho jasné, že krajiny Západného Balkánu E, bývala Macedóns, republika Macedónska, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko. Pre tieto krajiny je prirodzené, že sa snažia o členstvo v Európskej únii a preto musíme zadefinovať regionálnu perspektívu pre tieto krajiny a musíme im túto víziu umožniť. Tiež súhlasím v tom, že by sme sa mali povzniesť nad bilaterálne konflikty. Mali by sme umožniť eh, vstup eh, týchto krajín Európskej únie. Mali by sme tiež eh, zabezpečiť investičný rámec pre krajiny Západného Balkánu a chcem požiadať, aby sme sa zamysleli nad, nad tým, ako môžeme obohatiť túto správu. Samozrejme, hovorí sa o budúcnosti Európskej únie, pretože v súvislosti so súčasným mechanizmom, ak bude mať Európska únia 30 alebo viac členských krajín, procesy príjmania rozhodnutí budú skomplikované a nebudeme e, schopní zadefinovať tento rámec bez toho, aby sme sa zamysleli nad nejakým druhom reformy Európskej únie. Musíme sa zamyslieť e, nad tým, ako môžeme efektívne vytvárať legislatívu pre verejnosť, ale tiež e, ako môžeme e, účinne príjmať rozhodnutia v členských štátoch, e, v radoch verejnosti. Nevšetci súhlasia s tým, že rozširovanie je príležitosťou pre, Európy, pre Európu. Európa tým získava na dôležitosti na medzinárodnom pléne. Pozrite sa na prieskumy verejnej mienky. Ukazuje sa, že otázky rozširovania mnohí ľudia vnímajú ako príliš unáhlené bez toho, aby sme presne zadefinovali, aké naše sústredenie, zemepisné sústredenie má byť. No a napokon nemôžeme tento proces dostatočne zadefinovať, pokiaľ si nebudeme zamýšľať aj nad rozpočtom. V podstate nie je možné rozšíriť eh, dom ktorom sa býva bez toho, aby sa zainvestovalo. Musíme teda nájsť vhodný rozpočet nielen na to, aby sa financovali základné, základné politiky Európskej únie, súhlasíme s tým, že chceme, aby sa krajiny Západného Balkánu stali členmi, ale musíme stanoviť rozpočet, musíme zainvestovať do Západného Balkánu a umožniť im. Vďaka tomu budeme koordinovať eh, ich činnosť a preto sa musíme viac snažiť, eh, aby sme dosiahli aj eh, potrebný rozpočet na túto činnosť. Ďakujem. Merci, monsieur Kazak. Ďakujem pekne, teraz dávam slovo pánovi Kazakovi. Merci, monsieur le président. Euh, je partage aussi euh, donc euh, le, le, le... Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Plne súhlasím s predrečníkom Dovolte, aby sme zablahoželali i spravodajkyni za vynikajúcu správu, ktorú vypracovala. Myslím si, že Západný Balkán skutočne je veľmi citlivou oblasťou, kde národné, geostrategické i politické záujmy sa vo veľkej miere líšia, a to z rôznych dôvodov a vďaka tomu je to veľmi citlivá a dôležitá oblasť z hľadiska stability Európy. Preto my, Európska únia, musíme naozaj oveľa podrobnejšie sa zaoberať oblasťou, pomocou, ktorá ide do tejto oblasti, aby krajiny v tomto regióne sa stali stabilnejšími a aby stále vo väčšej miere prijímali za svoje naše zdieľané európske hodnoty. A preto si myslím, že Finančný rámec našej pomoci týmto krajinám sa musí zamerať na tri základné ciele, pričom prvým cieľom je poskytovanie technickej odbornej pomoci, ktorá bude zameraná, zacielená predovšetkým na modernizáciu infraštruktúry. Infraštruktúra je základom nie len pre ďalšie investície v tomto regióne v budúcnosti, ale aj pre stabilitu tohto regiónu. Po druhé, je potrebné, aby sme sa snažili o posilňovanie občianskej spoločnosti, tak aby sme sa dokázali zbaviť negatívnych, negatívnych stereotypov, ktoré panujú v mysliach tých, ktorí tam žijú. To je naozaj veľmi potrebné, ak chceme skutočne konsolidovať tento región, dosiahnuť stabilitu, zbaviť ľudí obáv, a zbaviť sa, tak povediať, z tej starej duševnej záťaže, ktorá viedla ku konfliktom v tomto regióne. Tiež je potrebné, aby sme sa zaoberali tým, ako riešiť právne a politické spory a to na základe charty OSN a ďalších základných princípov, e, na ktorých je postavená Európska únia. Myslím si, že práve takáto podpora na prospech vzájomného zmierenia a riešenia sporov, pomôže týmto krajinám e, pohnúť sa vo vyjednávaniach s nami z EÚ. Ďakujem. Teraz pán Tabaždy, nech sa páči. Monsieur le Président, dziękuję bardzo. Je voudrais féliciter Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som poďakoval spravodajkyni pani Ibrasagič, pretože táto správa je skutočne vyváženou. Myslím si, že je to veľmi dôležitá a aktuálna správa. Dovolte, aby som povedal i to, že Všeobecný, všeobecné zameranie tejto správy je naozaj veľmi dobre. Možno, že by sa trošičku dalo upraviť tým, že spomenieme aj niektoré problémy. Poprvé, aké budú dôsledky finančnej a hospodárskej e, krízy vo svete na tento región. Predtým, ako sa koncipovala táto správa, finančná kríza ešte nezúrila tak ako teraz. Možno, že tieto štáty, tieto krajiny sú zraniteľnejšie, citlivejšie na krízu než ostatná Európa a možno práve preto by sme aj na toto mali upriamiť pozornosť EÚ. Druhý návrh z mojej strany je ten, že musíme mať na, na pamäti to, že tento región po energetickej stránke je veľmi citlivým a zraniteľným. Určite si pamätáte, že počas konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou Čínou, keď odstavili kohútiky zemného plynu Srbsko e, a ostatné krajiny západného Balkánu boli odrezané od dodávok surovín a ocitli sa vo veľmi e, obťažnej situácie. A moja domovská krajina Maďarsko muselo pomôcť im vyriešiť tieto závažné problémy. Po tretie, myslím si, že by sme tu mali v tejto správe zdôrazniť i ratifikáciu dohody o stabilizácii a pridružení. Je potrebné tu uviesť a že je potrebné ju ratifikovať. Nož a na záver chcem povedať, že to nie je chyba pani Ibrisadič, ale toto stanovisko musí byť stručné, ale Najzložitejšou otázkou sú práve medzinárodnostné region, vzťahy v tomto regióne a vzťahy medzi krajinami v tomto regióne, napríklad albánska otázka, Magna Albánsko. To je, sú tiež s tým naviazané obrovské, veľké Albánsko, to, s tým sú naviazané mnohé problémy. A pravdepodobne budeme potrebovať v budúcnosti podrobnejšiu té, e, správu na túto tému, pretože táto téma si naozaj sama o sebe zaslúži samostatnú správu je to tak zložité, palčivé a tak ťažko riešiteľné, nie len v dôsledku Kosova a Bosny Hercegoviny, ale mnohých ďalších aspektov, ktoré sú naviazané na tento región. Na záver dovolte, aby som poďakoval pani spravodajkyni, e, jej stanovisko, jej správu podporím, pretože je naozaj veľmi kvalitná. Ďakujem. Like to... Ešte nejaký kolega, kolegyňa by sa chcel prihlásiť k tejto vynikajúcej správe. Ak nie, tak dávam slovo pani Ibri Sagič, aby zhrnula diskusiu a rozpravu. Ďakujem. Oh yes. Two, two um... Ale áno, pán Nazáre, nech sa páči. Áno, veľmi stručne, dovolte, pán predseda, dva postrehy z mojej strany. Poprvé, misie ktoré sa zorganizovali do tejto oblasti a ktoré sú uvedené v správe. V správe je uvedené, že cieľom mis- cieľ misie je potrebné plne na, e, naplniť a myslím si, že je tu potrebné hovoriť aj o harmonograme nejakom konkrétnom, ale nejaký harmonogram, časový rámec by sa tam mal spomenúť predovšetkým v súvislosti s problémom Kosova. Na Margo e, liberalizácie vízového styku chcem povedať, že toto by malo byť tiež našim cieľom a mali by sme odporučiť členským štátom EÚ, aby napomohli svojim veľvyslanectvám, konzulátom pri hladkom spracovávaní víz, pretože v týchto krajinách sa predkladá veľa, veľa Eh, žiadosti eh, a ani tie bežné sa ťažko nedajú, nedajú jednoducho spracovať eh, v dôsledku perso- nedostatočného personálneho obsadenia. Zaznelo to aj Albánsko. Súčasná vláda v Albánsku toho veľa dosiahla minimálne za ostatné dva roky. To si tiež uvedomujeme aj tým, pretože čoskoro bude vydané odporúčanie na to, aby Albánsko vstúpilo do NATO. Takže to by bolo z mojej strany. A keďže som posledným z poslancov, ktorí vystupujú, e, blahoželám spravodajkyni za túto správu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Už jeden kolega, kolegyňa sa nehlási. A predsa len ospravedlňuje sa pán kolega. Anna, ospravedlňujem sa. Dávam slovo komisi. Pán Cervantes. Chce sa komisia ujať slova? Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi málo, čo už my môžeme doplniť, pretože sa domnievame, že táto správa je veľmi dobre koncipovaná, veľmi dobre naformulovaná. Ako už spravodajkyňa vzpomenula, vyvíja sa to politickým smerom. Každoročná správa komisie e, tiež príde na čas a sme v kontakte so spravodajkyňou Snažili sme sa jej pomôcť pri formulovaní tejto správy, tak aby to napomohlo integrovaniu v tejto časti Európy. Ďakujem. So much and now. Ďakujem, no a teraz dávam slovo pani Anne Ibrisadič, spravodajkyni. Ďakujem bardzo. Uh, ehm, jag kommer naturligtvis inte kunna hinna gå med genom precis varenda... Ďakujem. Ja nebudem teraz reagovať na každé to vyjadrenie, ktoré tu odznelo. Začnem tým, že sa poďakujem za všetky vyjadrenia. Domnievam sa, že všetky do jedného boli veľmi užitočné. Pán Tabajči hovoril o tom, že tu a tam chýbajú určité aspekty v tejto správe. Ja som sa snažila podchytiť dôležité veci, ale ako aj sám poznamenal pán Tabajčí, eh, niektoré veci tam nie sú z dôvodu eh, krátkosti. Eh, jednoducho bola som obmedzená počtom strán. Určite budú predložené pozmeňovacie návrhy, predovšetkým k téme ochrany životného prostredia. To je určite téma, eh, ktorej by som sa bola bývala eh, chcela viac venovať. Takisto aj otázka národnostných menšín, takisto aj otázka etnických konfliktov. To sú témy, ktoré si zasluhujú samostatné správy. A jednoducho nebolo možné to zapracovať do tejto konkrétnej správy aj zmienené otázky. Odznel tu aj taký názor, že verejnosť v členských štátoch EÚ nie je vždy presvedčená o správnosti procesu rozširovania a o možných dôsledkoch. Súhlasím s tým a pre, z toho titulu považujem túto správu veľmi dôležitú. Mnohí občania EÚ si neuvedomujú výhody rozširovania EÚ, ani si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré e, môže vzniknúť z nerozčírenia. E, myslím si, že je skutočne našou povinnosťou ako politikov poukázať na tieto otázky a presvedčovať verejnosť. Je veľmi dôležité, aby o týchto otázkach bola rozprúdená diskusia. A čo sa týka definícií perspektív, vyhliadok pre tieto štáty, myslím, že sa nám to dobre podarilo spracovať v tejto správe. Pokiaľ sú však názory, že treba to ešte viac rozpracovať, uvítam pozmaňovacie návrhy. E, nemám s tým žiaden problém. Vys strety ústrety takto orientovaným pozmaňovacím návrhom treba si uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí a e, ja by som určite chcela práve veci pojať v náväznosti. Uvedomujem si aj e, širšie súvislosti voči rozpočtu. Musíme si uvedomiť, čo chceme v Európe, čo e, chceme dosiahnuť. Samozrejme, ak hovoríme o rozširovaní, tak musíme to vnímať aj e, v rozpočtovej dimenzii. A aj rozpočtový výbor je toho názoru, že EÚ financuje mnohé veci, ktoré by sme ani financovať nemali. Ak sa teda e, zhodneme na politickej orientácii, ak sa dohodneme na tom, akú vlastne to Európu chceme mať, tak potom sa môžeme aj dohodnúť na rozpočtových prostriedkoch, ktoré sú e, na to potrebné a budú vyčlenené. Máte úplne pravdu v tom, že Západný Balkán je veľmi eh, komplexným, náročným regiónom, ale aj veľmi dôležitým pre dosiahnutie stability Európy. Ja som eh, starostlivo sledovala vývoj v štátoch Západného Balkánu a Uvedomujeme si, že keď Európa a Európska únia bude váhať, tak rozdúchávajú sa eh, nacionalistické prúdy. Eh, v, tomto regióne máme Čiernu horu, Macedónsko a v roku 2010 budú eh, voľby v Bosne aj Chorvátsku, čiže veci sa rozbiehajú a chcem poukázať na to, že musíme vytýčiť veľmi jasnú perspektívu pre tieto štáty, ak skutočne chceme, aby sa približovali k hodnotám EÚ. Pokiaľ by to e, tak nemalo byť, tak ani nechcem sa ani nechcem pomyslieť, čo by to znamenalo pre EÚ. Takisto e, mohli by ste v pozmeňovacích návrhoch podchytiť práva národnostných menšín. Nebudem mať nič proti tomu. E, k otázke misií ste sa vyjadrili. E, myslím si, že posledný vystupujúci sa k tomu vyjadril. Veľmi ťažko sa k tomu uh, E, uvádza ten časový rámec, musíte si uvedomiť, že je to veľmi dynamicky sa vyvíjajúci e, región, veci sa tam rýchlo menia a e, často aj nastanú veci, ktoré by sme ani neboli očakávali. Napríklad úrad mimoriadného vyslanca je zrazu zatvorený tak to bolo v Kosove a vlastne to si vyžiadalo dva e, roky e, odkladu ďalšieho riešenia. Čiže pokiaľ by sme boli mali pokiaľ by sme boli časovo obmedzili vlastne to fungovanie tohto mimoriadného vyslanca, tak určite to riešenie by bolo iné, než je dnes. Musíme si uvedomiť, že neustále sa niečo deje v tomto regióne, je nevyhnutné to priebežne vyhodnocovať, posudzovať, či je tam stabilná situácia, či možno teda, alebo nemožno urobiť ďalší krvočík. Jednoducho nedá sa ďaleko vopred veci odhadovať. Ten vývoj, ktorý nastáva, je veľmi komplikovaný a preto by som neodpočoro, neodporúčala, aby sme vytyčovali e, nejaké e, časové mantinely. Ja si myslím, že e, môžeme si však stanovovať určité ciele, určité cieľové hodnoty. Chcem sa poďakovať za všetky vyjadrenia, podnety a teším sa na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. We thank the rapporteur and all those who took part in... Sa poďakovať e, spravodajkyni aj za diskusiu. 3. marca je termín na predloženie pozvaňovacích návrhov a teraz prejdeme na ďalší bod v našom programe. Je to bod číslo 14. Je to e, rodový e, mainstreaming a je to uplatňovanie rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru štátnych štruktúr. Spravodajca je pán Libor Rouček. Žiaľ, dnes tu nie je prítomný a bude zastúpený pánom Napoletánom. Pánom pánom, pá, pani Napolitáno. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za pána Roučka. E, dnes e, žiaľ sa nezúčastňuje zasadnutia, pretože je na misii. Rada by som vystúpila v jeho mene a uvediem e, základné línie tejto správy. No a je to priestor na zamyslenie sa ešte pred záverečným hlasovaním. Ťažiskové, ťažiskové je to rodové hľadisko a jeho význam e, narastá najmä pri predchádzaní konfliktov, ale aj pri zvládaní tragických situácií, ktoré nastávajú po konflikte. Spojené národy, Organizácia Spojených národov vo svojej politike vychádza z dvoch uznesení Bezpečnostnej rady 12. oktobra 2000 to je uznesenie týkajúce sa úlohy žien pri e, bezpečnosti a miery a potom je e, ďalšie uznesenie z júna 2008, ktoré sa týka e, sexuálneho násilia v situáciách konfliktu a bezprostredne po ňom. Žiaľ nutno konštatovať, že ženy e, boli vystavované sexuálnym násilnostiam, boli znásilňované. Bolo to súčasťou vojenskej situácie, často to bolo aj e, vlastne vyjadrenie akejsi odplaty a spôsobilo to mm, veľa traum v ľudských životoch. Európska únia by mala rozpracovať dôslednú politiku k tejto otázke. Je pre nás dôležité mať takú politickú líniu, ktorú, mm, ktorá je aj realizovateľná. chceme e, chceme do našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vniesť eh, rozmer rodovej rovnosti skutočne aj, na zahrani- za- aj teda zahraničný výbor je toho názoru, že je to veľmi dôležitá správa. Je to jedinečná možnosť na to, aby Európsky parlament hovoril o tejto otázke v kontexte, v kontexte formovania akčného plánu. Tento akčný plán e, má akési dve línie. Poprvé je to línia zavezujúca k externých aktivitám Európskej únie. Tá druhá línia je zastupovanie alebo zastúpenie Európskej únie prostredníctvom svojich pracovníkov a organizácií, ktoré chce podporovať. Chceme zastaviť diskriminačnú zahraničnú politiku. To je veľmi dôležitý prvok. Snažíme sa teda postupovať dôsledne a konzistentne v obidvoch oblastiach. som toho názoru, že potrebujeme mať konkrétne ukazovatele. V rámci každej politiky potrebujeme aj určité e, stimuly, ktoré pomôžu vniesť prvok uplatňovania e, rodového rozmeru v zahraničných vzťahoch. Potrebujeme na to aj príslušné e, ekonomické zdroje a chceme naplniť tieto ciele. A musíme byť aj primerane zastúpení na všetkých úrovniach vrátane tej najvyššej. Treba dbať o to, aby ženy ehm, sa nachádzali v delegáciách aj v úlohách vedúcich delegácií, takisto aby sa nachádzali v rôznych eh, špecializovaných formáciách Obvykle tomu tak nie je. Zdá sa, že je to taký mužský svet a len ojedenile sa tam e, objavujú ženy. Z historického hľadiska aj v aktuálnej situácii, keď sa pozriete do americkej administratívy, tam ten výskyt žien je pomerne dobrý e, dokonca aj v tej oblasti zahraničných vzťahov Eh, už boli ženy ako ministerky zahraničných vecí a my by sme sa mali usilovať o to isté. Máme komisára pre eh, zahraničnú politiku, ale fakt je ten, že musíme mať viac žien vo svojich radoch na všetkých úrovniach Spravodajca vyzýva k diskusii, vyzýva k iniciatíve e, kolegov, aby predkladali pozmeňovacie návrhy, ktoré veľmi rád zohľadní a zapracuje. Spravodajca poukazuje aj na akčné plány zamerané na implementáciu rodovej politiky. A to už hovoríme aj o E, úrovni členských e, štátov. Vieme, že tam je e, situácia často polutovania, hodná z hľadiska zastúpenia žien. Niektoré členské štáty akoby ani nemali úmysel vnášať tento rodový rozmer. Spravodajca na túto skutočnosť poukazuje to je, že ten rodový rozmer nebol zapracovaný do ich akčných plánov. Ja vám veľmi odporúčam túto správu a po jej schválení vyplynie z toho aj povinnosť členských štátov konať v širšej miere. Napolitano. Veľmi pekne ďakujeme pani Napolitano. Dovolte, aby som len citovala niektoré štatistické údaje z AFETu. Tu máme 20 žien medzi členmi ale sľubujeme, že to zmeníme v budúcom legislatívnom období. A sekretariátu úplne dominujú ženy. Veľmi pekne ďakujeme. Kto zo sály, ktorý kolega, kolegyňa by sa chcel ujať slova k správe o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ? Nevidím, že by sa nám niekto hlásil. A čo komisia? Tiež nie. Takže termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. marca, ťažko niečo zhrniem. E, niečo, čo by zhrnula pani Napolitano, tiež nemáme. Takže končíme bod 14 nášho programu. A teraz je pre mňa cťou, že oznámim prestávku až do 17.30. E, e, Nie sme si istí, či pán Jan Kohout uh, zástupca ministra zahraničných vecí Českej republiky, ktorý by nás mal informovať o zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa konala včera a dnes. Nevieme, či náhodou nepríde skôr, takže dohodneme sa na 5.20, že sa stretneme znovu v tejto sále o 5.20. Ďakujem.